vražd e, aktivistov ľudských práv, v oblasti ľudských práv v Rusku. Najprv navrhovateľka, e, spravodajkyňa prvá je pani Hautala. Nech sa páči, máte slovo. Arvoisa puhemies, oikeastaan meidän pitäisi viettää täällä muistohe... Predseda, mali by sme vlastne zapáliť e, sviečky vzhľad v súvislosti so zavraždením e, čečenského aktivistu za ľudské e, práva Talisa Dualová, Alexia Zabrajová, ako aj mnohých ďalších, ktorí trpeli a ktorí položili svoj život e, pri obhajovaní ľudských práv. Títo ľudia si všetci zaslúžia našu podporu. Snažili sme sa ich podporiť aj počas ich života. Zároveň ľutujeme, že Rusku sa nepodarilo vyšetriť e, tieto e, prípady a e, zodpovedné osoby dostať pred súd. Európska únia zaslala v tomto zmysle aj list Rusku Musíme teda zvážiť, ako môžeme postupovať e, v tomto e, prípade voči Rusku. Mali by sme veľmi dobre zvážiť túto situáciu, pokiaľ dôjde e, k novým rokovaniam o zmluve o spolupráci s Ruskom a tiež ako lepšie podporiť ochrancov ľudských práv je otázka, či skutočne môžeme pod, poskytnúť eh, ochranu eh, takýmto ľuďom. Je možné napríklad ponúknuť víza, aby takíto ľudia eh, mohli utiec z Ruska, ak sú ohrozené ich životy. Sme toho názoru, že v parlamente vznik alebo by mohlo vzniknúť centrum, kde by bolo možné odovzdať informácie týkajúce sa e, ľudí, e, ktorých život je ohrozený. Anna Politkajská ja v čase ešte keď žila povedala, e, že by tu bolo možné urobiť veľmi mnoho, ale zatiaľ sa urobilo málo. Ďakujem a teraz prosím pani de Kaiser. Ďakujem. Pán predseda. Čas, čo mám k dispozícii, využijem na to, aby som vysvetlila stanovisko našej politickej skupiny. Máme e, separátne uznesenie, návrh uznesenia. Slúžime, súhlasíme s týmto spoločným uznesením, e, pokiaľ ide o Natália Izdemirovu a Čapraja Seprelova. Boli sme otrasení týmito novými vraždami. Sú to vraždy e, len jedný z mnohých, e, ku ktorým v poslednom čase došlo. Odsudzujeme e, tieto vraždy a žiadame vyšetrenie. Takisto chceme upozorniť aj na zlú situáciu obhajcov ľudských práv. V spoločnom e, návrhu uznesenia sme o tom e, všetkom hovorili predovšetkým o situácii v Severnom Kaukasku. Uznesení, ktoré sa predloží na e, samite EU-Rusko, by sme chceli počiarknúť, že je potrebné podporiť predovšetkým obhajcov ľudských práv to musí byť obsiahnuté v tomto uznesení. Ide o časový problém. Ide o politickú záležitosť, ktorú je potrebné riešiť politicky a nie v rámci naliehavých otázok. Preto e, chceme postupovať tak, ako sme postupovali a síce v zmysle separátneho e, uznesenia. Ďakujem a teraz prosím pani Renátu Weber. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, dovolte mi, aby som prezentovala pár faktov. Iba tento rok v januári bol e, zavraždený Stanislav Malker, Mark, Markelov, e, ktorý zastupoval Annu Politkovskajú. Bol zastrelený e, za bieleho dňa v centre Moskvy a e, zároveň e, bola e, zastrelená aj žurnalistka, ktorá sa snažila ho ochrániť v júli. Natalia Stenerová, bojovnička za ľudské práva a žurnalistka v Rusku, bola nájdená zavraždená v Ingušecku po tom, čo bola v Čečensku zajata. A v tom istom období pani Zada Saludajeva s manželom boli takisto zavraždení a potom e, zakrátko ďalší aktivisti e, v Dagestane 6 vynikajúcich žurnalistov a aktivistov za ľudské e, práva teda zomrelo v priebehu 8 mesiacov a to je iba úplný vrcholček ľadovca toho, ako sa zhoršujú ľudské práva, teda situácia okolo nich v Rusku mnohí aktivisti a bojovníci za ľudské práva musia čeliť neodôvodneným persekúciám nátlaku. Situácia v Severnom eh, Kaukaze sa zhoršuje, nemôžeme to ignorovať. Nemôžeme byť eh, takí naivní, aby sme eh, si mysleli, že supermocnosť ako Rusko, Rusko ktoré má jednu z najlepších bezpečnostných služieb, nie je schopné nájsť zločincov, ktorí sú za to zodpovední a nevie ich postaviť pred súd nečinnosť v takýchto prípadoch prispieje iba k zvyšovaniu násilia a e, ku kultúre e, e, bezprávia. Treba, aby Rusko zabezpečilo fyzickú bezpečnosť a slobodu pohybu aktivistov a bojovníkov za ľudské práva v súhlase s príslušnými medzinárodnými dohovormi. Ďakujem. Prosím teraz pána Poselta, pán predseda. Náš predchádzajúci predseda Otto von Habsburg bol sa, sa ho pýtali, e, e, e, či nie je či nie je cisárom. A on na to odpovedal, že nie, pretože by nemohol Somara označiť za Somara, ale keďže cisárom nie, môže to takto vyjadriť. My predstavujeme politické grémium, parlamentné grémium a môžeme povedať pravdu. Existuje však príslovie, ktoré hovorá, že ryba smrdí od hlavy. Nie je tomu e, tak a tu ďakujem kolegyne Weberovej, že o tom tak jasne hovorila, že tieto prípady zavraždení v Kaukasku sú náhodné e, náhodnými činmi e, akýchsi tmavých e, mocností. Odkedy je u moci pán Putin došlo k e, výbuchom mnohých domov v Moskve. Existuje tu krvavá stopa, ktorá stále znovu a znovu vedie do Čečenska. Týka sa v podstate nevinných, dotýka sa nevinných ľudí, ale dotýka sa aj e, aktivistov e, za ľudské práva ktorí bojujú nielen za eh, práva ľudí v Čečensku, ale aj za demokratické práva v Nemecku a za porozumenie medzi národmi a za mier v Kaukasku. Títo ľudia sú však jeden po druhom eh, vraždení. Eh, preto je potrebné predložiť takúto otázku v rámci naliehavých otázok pokiaľ keď sa títo ľudia e, vraždia, tak povediať, pred našimi očami a my to odkladáme na neskoršiu e, tému, musíme e, si uvedomiť, že musíme zareagovať okamžite. Musíme žiadať, aby okamžite skončilo toto vraždenie, aby sa prestali porušovať ľudské práva a musia skončiť porušovania ľudských práv, ako aj vraždy na záhadnom pozadí. Ďakujem. A teraz prosím pana Porebu. Panie przewodniczący, po raz kolejny na wokandę Parlamentu Europejskiego powraca kwestia łamania praw człowieka. Pan predseda, e, opäť e, tu hovoríme o porušovaní ľudských práv v Rusku, systematickom prenasledovaní e, národných etnických menšín. Každodenne sú títo ľudia ohrozovaní na živote, sú mučení, Eh, uväzňovaní. To je na dennodennom poriadku. Rusko to nedokáže nejakým spôsobom eh, riešiť, naopak ignoruje to a mnohí páchatelia sú ešte stále na slobode, čo nesvedčí iba o neschopnosti. To svedčí o zanedbávaní tejto problematiky. To by sa mohlo primietnúť do našich eh, vzťahov s Ruskom a mali by sme sa uh, E, vrátiť so žiadosťou k Rusku, aby sa zaoberalo týmto problémom systematicky, potrestalo vinných a predchádzalo takýmto strašným vraždám. Ďakujem pekne a ďalším Rečníkom je pani Cornelia Ernst na minúty. Dámy a páni, dovolte mi ako nováčikovi v parlamente konštatovať, že otázky ľudských práv aj pre e, ľavicu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Ide nám predovšetkým o to, aby sme každé porušenie ľudských práv odsúdili a to nezávisle od toho, kde k nemu došlo a kým bolo spôsobené. Nemá to nič do činenia s vmešovaním sa do národných záležitostí. Som skutočne znepokojená e, tým, že opäť boli zavraždení aktivisti e, za ľudské práva, ktorí sa zaoberali situáciou v e, Čečensku, Stanislav Maklov, Zadulajeva. To sú všetko príklady toho, ktoré, príklady, ktoré nami otriasajú a preto je dôležité, aby sme sa e, s touto situáciou zaoberali. Som znepokojená tým, že tieto vraždy e, neboli objasnené, podobne ako aj vražda Anny Politkovskej. Pokiaľ teda tento proces e, bude nanovo otvorený, pevne verím, že vinníci budú nájdení, pretože ináč hrozia nové, nové krvavé činy. Očakávame preto, aby sa okamžite tieto vraždy objasnili a to bez akéhokoľvek zastierania. Rusko nesmie ďalej e, čakať. Nie je možné, aby E, ľudia e, boli e, odsúdení k smrti, ľudia, ktorí bojujú za ľudské práva, predovšetkým na samite EU-Rusko by bolo potrebné o týchto otázkach hovoriť a to nie len okrajovo. Ja osobne očakávam skutočne aj úprimný riešenie takýchto otázok a to nie vo štvrtok popoludní myslím si, že aj v, eh, nesmieme teda myslieť len a riešiť otázky týkajúci, týkajúce sa ekonomiky, ale aj takéto otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých. Ďakujem a teraz nasleduje eh, pán Kačmarek. Jedna minúta, nech sa páči. Pán predseda, vážení kolegovia, krajina, ktorá má vysoké percento trestných činov, O nej môžeme povedať, že takíto ľudia e, v nej somierajú vlastne náhodne, lebo je tam vysoká miera trestných činov vo všeobecnosti. Ja dnes vám musím pripomenúť smutné výročie 70. výročie sovietskej agresie voči Poľsku. E, po e, vniknutí do Polska sovieti zastrelili viac než 21 tisíc polských občanov. Prečo to spomínam? Dnes tvrdia, že to jednoducho bol obyčajný trestný čin, ako je obyčajným trestným činom vražda nejakého zastancu ľudských práv. Ale škála vražd v, Rus- v Rusku nám jasne vypovedá o tom, že e, to takto nemôžeme interpretovať. Nemôžeme to uh, brať za pevnú mincu. Uh, e, preto celé spoločensko-politické vzdušie v Rusku je také, že tieto vraždy jednoducho sú na dennom poriadku. V Rusku vládne morálna kríza, smrť je trivializovaná, ľudské hodnoty nemajú e, tú správnu hodnotu a ja dúfam, že toto e, sa odrazí aj v našich vzťahoch s Ruskom. Ďakujem ďalším rečníkom, je pán Palecký za e, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Skupina socialistov a demokratov Eh, eh, za eh, spolutovaním sleduje to, čo sa deje v Rusku. Ľudia ako pani Politkovská, Markel, Barburová, Saludajeva a tak ďalej sú zavraždení. Mali by sme chápať, prečo boli zavraždení a kto ich zavraždil a prečo a prečo vládne takáto atmosféra ne, ne, v určitých regiónoch Ruska. Ruský prezident Pán Medvedev slúbil, že nájde tých, ktorí sú zodpovední za tieto trestné činy, takže jeho e, slova boli silnejšie než slova predchádzajúceho predsedu, ale e, predsa len ostávajú iba slovami. Čas ukáže, či e, splní svoje sľuby a vlastne bude si stáť za svojimi záväzkami. Mali by sme takisto aj zhodnotiť kroky Ruska v Severnom Kaukaze. A sociálni demokrati preto e, sa rozhodli prijať vlastný dokument. Sme presvedčení, že situácia okolo ľudských práv v Rusku by sa mohla zlepšiť, ak konzultácie medzi Ruskom a EÚ v oblasti ľudských práv sa posilnia. Európsky parlament by takisto mal byť súčasťou týchto diskusí a rokovaní. Takisto by sme mali e, do toho zainteresovať medzivládne organizácie, aj e, ruské mimovládne organizácie a myslíme si, že táto téma je naozaj veľmi dôležitá a mala by zostať súčasťou rokovaní budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pani Andrikiene, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto diskusia a uznesenie Európskeho parlamentu o vraždách aktivistov za ľudské práva v Rusku sú veľmi dôležité, pretože predovšetkým teraz počujeme stále znova o e, tom, že v Rusku e, prichádzajú o život aktivisti za ľudské e, práva. Európska únia by nemala ignorovať tieto brutálne činy a vraždenie obhajcov ľudských práv. Takže kedykoľvek sa stretneme s Ruskom, mali by sme pripomínať, že vyšetrovania týchto činov eh, trvajú príliš dlho a eh, v konečnom dôsledku neboli potrestaní tí, ktorí tieto činy eh, spôsobili a že to nie je akceptovateľné. Tých sa to predovšetkým Čečenská, kde kriminalita je naozaj vysoká. Mali by sme vždy hájiť princípy ľudskej dôstojnosti a ochrany života. Žiadne iné hodnoty nie sú vyššie než tieto. Myslíme si, že pán Medvedev by mal eh, niesť osobnú zodpovednosť eh, za to, aby prebehli eh, príslušné vyšetrenia a aby tí, ktorí sú vinní, boli postavení pred súd. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Kelam na jednu minútu. Situácia ohľadom ľudských práv v Rusku sa zmenila k horšiemu Um, keď apelujeme na ľudské orgány, aby urobili všetko, čo je uh, v ich uh, silách, aby ochránili ochrancov ľudských práv, vieme, že to chýba uh, tá najdôležitejšia vec a to vôľa. Je to možné, dá sa to urobiť, pretože Kreml má naozaj veľmi veľký vplyv aj v um, súdnej oblasti. Ale práve e, preto, e, že e, tu nie je vola, aby teda ruské súdnictvo ochraňovalo ochrancov ľudských práv, tu situácia je taká, aká je. Naše posolstvo dnes by dnes malo sledovať komisii aj ruskej vláde, pokiaľ si eh, Kreml bude myslieť, eh, že eh, deklarácie, uznesenia, slova im postačia, že to nebude žiaden konkrétny dopad na hospodárske vzťahy, ehm, tak e, to nebude dobré. Je, je potrebné, aby teda prísluby pána Medvedeva ohľadom vraždy pani Politkovskej nezostali iba slovami. Ďakujem. Slovo má teraz pán Sonik. V jakže symbolicznym dňu mluvíme dzisiaj o deptaniu práv človeka v Rosji. Dokladne 70... Dnes je veľmi symbolický deň, keď hovoríme o porušení ľudských práv pred 70 rokmi Červená armáda spolu s Hitlerom začali okupáciu e, tretiny polského územia. Stalinisti, e, stalinistická armáda zabíjala tisíce Poliakov. So Stalinovým súhlasom tisícky e, dôstojníkov zahynuli v Katyni September, eh, tento septembrový deň bude vždy eh, dňom hanby pre, pre Rusko. Až do dnes deň eh, Moskva neotvorila svoje archívy a nedala k dispozícii údaje o katinských zverstvách každá, v, každ- v histórii každej krajiny sú strašné momenty, ale e, krajiny sa musia tvárou postaviť čelom k týmto udalostiam, ako napríklad Nemecko. E, Ide o to, aby sme zastavili, keď sa Rusi, keď sa Rusi rozhodnú poz, pozrieť sa na svoju minulosť, keď sa zbavia svojho e, stalinistického dedičstva, začnú bojovať proti svojim vlastným občanom, občanom, ktorí bojujú dnes za ľudské práva a demokraciu. Mnohí z tých, ktorí boli zahynuli, budú dlho v našej pamäti. Ďakujeme veľmi pekne. E, ďalším rečníkom je pán Tavares. Dobrý deň. Dobré popoludne všetkým. Zavraždenie pani Estemirovej sme mali možnosť všetci vziať na vedomie a dozvedieť sa o tom, e, keď e, sa to stalo, keď došlo k tejto vražde. Musí to otriasť každým človekom v jedno e, v ktorej e, krajine žije. My, e, ktorí obhajujeme ľudské práva, musíme ich obhajovať bez ohľadu na to, kde takíto ľudia sú prenasledovaní. A to nezávisle od takýchto útokov na aktivistov za ľudské práva v Rusku, ktorí bývajú veľmi často zastrašovaní. Musíme si uvedomiť, že ide o prvú fázu, ktorá povedie k zhoršeniu e, celkovej situácie v oblasti porušovania ľudských e, práv. To znamená, e, takéto vraždy vzbudzujú obavu, preto žiadame veľmi rýchle vyšetrenia zo strany justičných orgánov. Neexistuje však žiadna záruka za to, že práva Eh, aktivistov eh, za ľudské práva eh, budú chránené. Chcel by som apelovať predovšetkým na ruské úrady, aby svojich aktivistov chránili. Prichádzam z Portugalska na budúci týždeň pocestujem do Ruska na druhý koniec Európy. Vzťahy medzi Ruskom a Európskou úniou sú veľmi dôležité. Európa e, ďakuje Rusku za mnoho. Musí však požadovať e, jasnosť e, vo vzťahoch medzi Ruskom a Európskou úniou. Ďakujem. A teraz sa dostávame ku Catch the Eye. Prvým, prvý príspevok má pani Korhola. Pán predseda, e, poďakovala som sa najprv e, po maďarsky, pretože máte pekný materinský jazyk. Porušovania ľudských práv nie sú však e, len problémom, ktorým sa zaoberá ľavica. Nie, aj my sa ním zaoberáme. Diskutujeme tu v pléne zatiaľ čo e, mnohí už odcestovali domov. Ide však o politicky e, veľmi dôležité centrálne otázky. Bola som e, členom vo výbore AFED, keď sa vytvorila Eh, podskupina, respektíve podvýbor. Pracovala som aj pre tento podvýbor a mnohí eh, v tomto podvýbore hovorili tiež o tom, prečo sa eh, dnes hovorí o týchto otázkach o porušovaní ľudských práv, pretože máme podvýbor. To vyznieva tak, ako keby tento podvýbor bol getom, kde je možné odsunúť jednoducho tieto otázky porušovania ľudských práv Ďakujem. Pán Vigenin, nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán predseda, rád by som reagoval e, na slova pána Poselta. Samozrejme, že je tomu tak, že zastávanie sa za ľudské práva nemožno spochybňovať tu samozrejme treba povedať, že nikoho nemožno žalovať za nečinnosť. Keď sa zastávame za ľudské, bojujeme za ľudské práva, nemožno e, privierať oči za, pred žiadnymi zločmi, zločinmi, či je to Irak alebo Guantanamo. To treba celkom vážne konať. Uznesenie je nesporné. Parlament e, jednotlivé otázky musí preveriť a nejde tu o zoznam požiadaviek k e, e, Rusku. O týždeň tu bude delegácia socialistov a demokratov, ktorá pocestuje do Moskvy a tam sa bude hovoriť o konkrétnych otázkach. Takže takúto možnosť se teraz nemôžeme, nemôžeme zmeškať. Musíme sa koncentrovať na problém

porušo- o vraždy aktivistov, kedy sa porušujú práva a kedy trpia e, neprimerane etnické menšiny. Zločiny sa neriešia. To mnohí sú vytláčaní na okraj spoločnosti. Ťažko celkom presne odhadnúť, e, kam to všetko smeruje. Opätovne sú tu e, netrestané zločiny. Rusko si zvyklo na protesty Európskej únie rovnako ako sme reagovali na situácii, situáciu v okupácii Gruzínska, ako sme reagovali na situáciu na Ukrajine. Európska únia má dobré vzťahy s Ruskom, ale nemôžeme dopustiť, aby toto e, nabúralo naše povinnosti e, pomenovávať porušenia základných hodnot slobody a hodnoty ruských ľudí musia byť rovnaké, aby sa mohli takisto tešiť z bezpečnosti. E, ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Morvaj na jednu minútu. Ďakujem pekne. Štvrťstoročia obhajujem ľudské práva ako právnička a preto musím povedať, že naozaj mám veľké pochopenie pre mojich kolegov, tých, ktorí majú túto úctihodnú úlohu a ktorí obsahu, obetujú aj svoj život. Takže naozaj chcem vyjadriť úprimnú sústrasť aj príslušníkom ich rodiny. Takže ako postupuje v takýchto okolnostiach? Myslím, že by sme mali e, žiadať vyšetrenie nezávislé zo strany štátnych orgánov. A dúfam, že Európsky parlament bude naozaj môcť toto dosiahnuť, ale obávam sa, že sa tak môže aj nestať. Uh, pretože máme požiadavky iba na e, okolité krajiny. Ale čo ak sa stane niečo takéto v e, našich členských krajinách, napríklad v Maďarsku, tam sú porušované Eh, ľudské práva Pál Schmidt eh, vie, čo sa deje. Máte demonstrácie, ktoré organizujú tisícky osôb na eh, oslavy 50. revolúcie z 56. A čo sa deje? Počas týchto demonstrácií sa dejú incidenty a parlament nereaguje. Takže ak takto bude parlament pokračovať, máme podpredsedu v našom podvýbore, a nič sa nedialo. Takže my potom nemáme legitima, legitimitu, aby sme poučovali krajiny aj mimo EÚ. Takže vás, takže vás žiadam o to, aby ste sa pozreli aj na situáciu v Maďarsku. Ďakujem pekne. Takže mm, teraz sme presiahli čas vyhradený na túto časť rozpravy, ale je to dôležité, takže je naozaj e, mimoriadne dôležité, aby sa všetci dostali k slovu. Teraz pán Preda na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že som sklamený, sklamaný, pretože keď sme hovorili o mliečnej kríze, tak miestnosť bola plná a teraz, keď hovoríme o ľudských právach, tak tu nie je ani 40 poslancov. Naozaj, je to škoda. Nechcem povedať, že mlieko nie je dôležitou otázkou, ale ľudské práva to je naozaj e, úplne niečo iné z politického hľadiska. Taktiež som chcel povedať, že tento, ra, tento rok, ako viete, viaceré e, krajiny strednej a východnej Európy oslavujú 20. výročie pádu komunizmu. No a tak blízko e, od nás je mocnosť, ktorá vlastne bola na začiatku komunizmu a táto mocnosť e, ignoruje e, zločiny proti ľudskoprávnym aktivistom a to je nepriateľné. Takže myslím, že musíme všetci e, vzdať hold pádu totalitarizmu. Ďakujem pekne, týmto sme vyčerpali čas na KHDI a teraz dostane slovo pani Kuneva, aby mohla zareagovať na položené otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešná situácia o ľudských právach a obhajcoch v Rusku, to je naozaj uh, veľmi dobre načasované táto situácia pritiahla pozornosť na vážne nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri výkone ich povolania. Mnohí zaplatili tú najvyššiu cenu za to, že poukázali na porušovanie ľudských práv a chceme im vzdať hold vzdať hold všetkým tým, ktorí prišli o život a ktorí naďalej pracujú v takomto prostredí. Um, veľa násilia proti aktivistom sa deje v Severnom Kaukaze na pozadí rastúcej nestability. Európska komisia vie o mnohých eh, prípadoch a sú to veľa vážení partnery pri implementácii projektov v ľudskoprávnej oblasti. Nevinní eh, civilisti aj eh, vládni predstavitelia prišli o život v prebiehajúcich prebiehajúcich bojoch v tom, tejto oblasti. Násilie proti e, Obhajcom ľudských práv sa však neobmedzuje iba na Severný Kaukaz. Sú správy aj o e, činnostiach aktivistov, právnikov a nezávislých novinárov v celej Ruskej federácii, ktorí sú obeťami násilia, zastrašovania a tak ďalej. EÚ musí naďalej poukazovať na takéto násilie a trvať na tom, aby e, Rusko e, si splnilo záväzky, keďže je členom OSN, OBSE aj Rady Európy. Naozaj je kľúčové, aby E, násilné úmrtia e, aktivistov boli riadne vyšetrené a aby páchatelia boli naozaj identifikovaní a stíhaní, potrestaní. Iba takéto riadne stíhanie v tomto prostredí beztrestnosti iba to umožní zmeniť situáciu. Prezident Medvedev hovoril proti e, niečom, niečomu, čo nazval ako právny nihilizmus v Rusku. Takže my chceme podporiť Rusko v prebiehajúcich reformách justičného systému. EÚ si naozaj cení príležitosť, ktorú má hovoriť o obavách v ľudskoprávnej oblasti s ruskými úradmi. A takže e, si ceníme eh, otvorenejší prístup eh, Medvedeva, pokiaľ ide o činnosť EÚ. Ďalší summit EÚ-Rusko bude príležitosťou na pokračovanie v týchto rozprávach. Musí to však eh, doplňať aj práca expertov. I sú konzultácie v ľudskoprávnej oblasti medzi EÚ a Ruskom, takže to tu treba rozšíriť a taktiež zapojiť väčší počet partnerov bezpečnosť e, aktivistov, to musí byť naozaj e, niečo, čo, na čo musíme dbať. A treba spraviť všetko, čo bude v silách Ruska, aby tí, ktorí poukazujú na porušovanie ľudských práv, by mo- mal- mohli tak robiť bez strachu z násilia alebo zastrašovania. Ďakujem pekne, pani komisárke. Podľa dnešného pracovného poriadku máme 5 e, návrhov uznesení, ktoré sa týkajú Kazachstánu a ide o prípad Evgenia Žovtisa. Najskôr dám slovo autorovi pani Heidi Huatala na dve minúty. E, Chcela by som ešte nadviazať na túto uplynulú diskusiu